minútu pán Kelly, nech sa páči. Ďakujem pekne. Digitálny svet ponúka ľuďom úžasné možnosti, čo sa týka voľného času, ale aj pracovného času. A vidím to vo mojej vlastnej krajine, napríklad mesta ako Skibry vytvárajú digitálne huby pre ľudí, odkiaľ ľudia môžu pracovať a nemusia cestovať do miest. A to je naozaj vynikajúcou príležitosťou pre všetkých a samozrejme možnosť pracovať z domu. A to si vyžaduje vysokorýchlostné pripojenie a to je priorita pre Európu a som naozaj veľmi rád, že vláda u nás doma toto prioritizovala. Práca z domu alebo práca blízko domova znamená to, že znižujete čas na cestovanie, znižujete CO2 emisie, máte lepšiu rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom. To všetko je veľmi dôležité. Zdôraznili to aj psychológovia, že to môže mať ale aj isté negatívne aspekty, keď ľudia môžu trpiť psychologicky. A to je naozaj niečo, čomu sa musíme venovať. všetkým v súlade s odporúčaniami OECD ohľadom klasifikácie práce. Zároveň podľa mňa je naozaj veľmi dôležité, aby sme ďalej rozvíjali zručnosti. A jedna z tých vecí, ktorá sa tu objavila, je to, že v Európe v tejto fáze je 1 milión eh, pracovných miest ktoré sú nevyužité, pretože nemáme dostatok ľudí, ktorí majú zručnosti takéto miesta obsadiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem na minúto pani Leitao Marquez. Ďakujem pekne. Keď sme v roku 1844 eh, vytvorili belgické železnice, tak jeden, mm, jeden eh, poslanec namietal v parlamente, lebo sa bál, že eh, polnohospodári budú mať strach z toho, že železnice im zoberú pôdu a že, ko, že, že koče nebudú mať koho prevážať. A vlastne um, ľudia, ktorí pracovali vtedy v preprave konskej, prídu o prácu. Musíme si uvedomiť, že to isté platí aj pre digitálnu revolúciu, lebo tá nebude iná než priemyselná revolúcia, ktorú sme videli v minulosti. Sú to e, zmeny, ktoré nemajú žiadne hranice a nedokážeme plne asi ani pochopiť ich rozsah. Je dôležité, aby sme si uvedomili, ako v zásade zmenia kompetencie a kapacity, ktoré sú okolo nás. A zároveň táto zmena sa e, týka stále do väčšej miery sociálnych tém. Netýka sa len továrni. to sa to týka celého nášho života Ehm, je to revolúcia, ktorá zasahuje nielen pracovný, ale aj súkromný život. A preto je dôležité, aby sme nikoho nenechali opomenutým. Musíme demokratizovať ehm, tento proces a zároveň musíme zabezpečiť spravodlivé rozdeľovanie všetkých ziskov a prostriedkov, ktoré sú zabezpečené práve touto revolúciou. Práve blahobyt dokážeme vytvoriť vďaka e, spolupráce sociálnej e, sféry a digitálnej sféry. Sú to navzájom prepojené súčasti jednej skladačky, tak aby sme vytvorili harmóniu, ktorá je podobná podobná Mozartovej eh, sonáte pre piano. Ďakujem pekne, eh, pán, tam nech sa páči. Ďakujem pekne. Stojíme pred zásadným historickým momentom. Eh, komisia predstaví tri digitálne stratégie na budúci týždeň, takže rok 2020 môže byť tým rokom, keď sa zroní, zrodí digitálna revolúcia v Európe. Musíme sa rozhodnúť, čo znamená digitálna dôstojnosť pre budúcnosť či ponecháme firmám možnosť, aby sa nabúrali do nášho súkromného života prostredníctvom cielených personalizovaných reklám, alebo príjmeme e, odvážne rozhodnutia, aby sme tento model zabili. Musíme sa rozhodnúť, ako budeme využívať dáta pre nás, a to vo verejnom záujme v Holandsku. Software Google je používaný v 70% všetkých základných škôl. Chceme, aby Google určoval, ako sa naši deti učia? Alebo chceme používať dáta, E, ktoré nám pomôžu e, pochopiť modely učenia našich detí lepšie. V zásade musíme sa rozhodnúť, akým spôsobom budeme obraňovať, propagovať európsky štýl života v digitálnej ére. Na tom pracujme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz by som rada dala slovo ešte komisii. Pán komisár Šmit, nech sa páči. Madame la, Madame la présidente, Vážená pani predsedajúca, vážení pani poslanci, po tom, čo som si vypočul vašu rozprávu, konštatujem, že je tu značná zhoda medzi vami, pokiaľ ide o potrebu naďalej rozvieť digitálne hospodárstvo nie je totiž žiadna alternatíva pre Európu. Na druhej strane prikladáte veľký význam rôznym aspektom, ale aj rizikám, e, ktoré súvisia s touto novou ekonomikou. Ide o sociálne riziká, otázky sociálneho zabezpečenia a riziko toho, že niektoré spoločnosti budú môcť kontrolovať údaje nie je však e, žiadny fatálny vzťah medzi podporou digitálneho hospodárstva, práv, sociálnej ochrany a ochrany údajov. Nemali by sme pod e, riadiť e, rozvoj technológií našim obavám. Musíme tvoriť to, ako sa bude tvoriť technológia. Je tu veľká výzva na adresu komisie, aby sme sa tým všetkým zapodívali. Je pravda, že pripravujeme digitálnu agendu, ale zároveň ideme rozbehnúť práce na ochranných mechanizmoch a za rúkach práv. Európska komisia pripravuje veľkú konferenciu venovanú jednotlivým platformám. Som presvedčený, že budeme mať tam aj zástupcov Európskeho parlamentu s tým, aby európsky e, model v oblasti digitálnych technológií išiel príkladom. Už teraz ideme príkladom v otázke ochrany osobných údajov a môžeme ísť príkladom aj v oblasti sociálnej ochrany a sociálnych práv a zároveň podpory digitálne hospodárstva na prospech všetkých. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz by som chcel dozdať slovo späť eh, rade. Pani štátna eh, tajomnička, pani Brňac, stení eh, poslanci, princípy rovnosti na pracovnom trhu, úloha sociálnych partnerov, zlepšenie zdravotných a pracovných podmienok sú stále opakované vo viacerých záberoch e, rady, uzneseniach parlamentu a v tej legislatíve, ktorú spoločne príjmame. Som presvedčená, že Európa ide správnym smerom. Kde máme nedostatky, to sú e, e, odhodlanie stanoviť si harmonogram prác v tejto oblasti, ale chápem to tak, že komisia čoskoro predloží svoje návrhy. Teším sa na to, som presvedčená, že budeme naďalej mať plodnú spoluprácu s Európskym parlamentom v tých dôležitých veciach. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Týmto uzatváram rozprávu a ideme e, k, na ďalší bod programu. Vyhlásenie komisie. Stratégia pre rodovú e, rovnosť. Pripomínam vám, že môžete žiadať o e, slovo a postup podľa modrej karty tradičným, ale aj digitálnym spôsobom. Pokyny e, sú k dispozícii pri vchode e, v snemovňu. Like the... Rada by som odovzdala e, slovo i hneď predstaviteľke komisie, pani komisárka Dali. Ctení poslanci, ďakujem veľmi pekne za to, že ste dali e, e, stratégiu prírodovú rovnosť do programu dnešného zasadnutia. I hneď po začiatku mandátu komisie mala som možnosť stretnúť sa s vami, s viacerými z vás. Všetky výmeny názorov potvrdzujú, že my všetci máme pred sebou veľmi veľa práce v oblasti e, tejto politiky som vďačná za podporu, ktorú ste prejavili pre mňa, pre našu komisiu, a to pri viacerých príležitostiach. Európska únia a občania únie potrebujú vašu podporu s tým, aby e, Európa bola e, e, rovnocené pre všetkých ľudí s prihľadnutím na ich rozmanitosť. Európa je dobrým miestom na život pre všetkých pre mnohých, ale bola by e, podcenením skutočnosti, keby sme povedali, že máme určité rezervy e, e, v oblasti rodovej rovnosti. Ženy stále dostávajú menej peňazí. Jedna z troch žien sa podrobuje násiliu, či už sexuálneho alebo inému, už od veku 16 rokov. A dotýka sa to miliónov žien. Nemôžeme akceptovať túto hroznú nerovnosť. Pani predsednička Van der Leyen, pani pre, podpredsednička komisie Jourova a celé kolegium podporuje ma v tomto boji pre rovnosť. Rodová rovnosť je e, kľúčovou témou mandátu našej komisie a prvým dôležitým milníkom bude e, rozbehnutie e, stratégie pre rodovú rovnosť. Jej schválenie sa plánuje v začiatkom marca táto stratégia musí podporiť politickú podporu rodovej rovnosti, podporiť e, strategickú sústavnú prácu na prospech rodovej rovnosti v Únii a za jej hranicami. Našim cieľom je ambiciozná stratégia e, e, v kontexte viditeľného hnutia proti právam žien a rodovej rovnosti, ku ktorému dochádza v ostatných rokoch v Európe a aj po celom svete, je teraz ešte viac než kedykoľvek dôležité, aby sme opätovne a presvedčivo viedrili podporu zo strany komisie e, veci rodovej rovnosti. Prebiehajú širšie konzultácie ohľadom stratégie vrátania verejnej konzultácií a e, e, získali sme viac ako 130 tisíc odpovedí. Ehm, rodová rovnosť je ehm, širokou témou a budeme e, plánovať e, celené aktivity venované konkrétnym témam. Plánujeme zaviesť systematickejší prístup ešte e, pri rozpracovaní komisie k tomu, aby sme zapracovali rodové hľadisko do všetkých politických oblastí činnosti, pokiaľ ide o obsah plánujeme e, predstaviť pozitívnu víziu do budúcnosti, pokiaľ ide o Európu, e, kde panuje rodová rovnosť, kde muži a ženy, e, chlapce, devčata nie sú vystavení rodovému násiliu a stereotypám a majú možnosť počínať si dobre na pracovnom trhu, hrať vedúcu úlohu v politike a mať rovnaké zastúpenie vo všetkých odvetviach. Dôležité horizontálne hľadiska, ktoré chceme zdôrazniť v stratégii, je e, pôsobenie proti e, rodovým e, stereotypom a intersexualite. Pokiaľ ide o konkrétne témy, stratégia bude sa venovať prioritám E, v politických e, e, mm, usmerneniach chceme zvýšiť úlohu žien, zmenšiť rozdiely v odmeňovaní, chceme zaviesť záväzné opatrenia v oblasti transparentnosti, podporovať väčšie zastúpenie žien v riadiacich orgánoch spoločnosti, E, prispievať k e, e, rovnocennému vzťahu medzi prácou a osobným životom. Budeme posúvať proti násiliu páchanému na ženom. Pristúpenie EÚ k istambulskému dohovoru je našou prioritou. Pristúpenie únie je stále zablokované v rade a to napriek nášmu spoločnému úsiliu E, plánujeme predložiť legislatívne návrhy, aby sme posilnili smernicu o právach obetí a chceme e, pôsobiť mm, e, mm, proti všetkým formám rodového násilia. Bude to kriminalizované chceme riešiť e, e, násilie voči ženám na internete alebo rodové hľadisko digitalizácie, vrátanie umelej inteligencie s tým, aby sa, sme sa vyhli e, neobjektívnym postupom. Budeme súbezne s tým viesť proces konzultácií, pokiaľ ide o záväzné opatrenia v oblasti odmeňovania kde našim cieľom je predložiť konkrétne návrhy do konca tohto roku. Uvedomujem si, že zavedenie záväzných opatrení v oblasti transparentnosti eh, odmenovania môže byť náročné a hľadáme eh, vyvážený postup, ktorý zohľadní záujmy zamestnávateľov, zamestnancov a vnútroštátnych správnych orgánov. Veľmi sa teším na vaše názory a na diskusiu úprimne dúfam, že získame vašu podporu s tým, aby Európska únia e, mohla urobiť e, e, veľký krok smerom k rodovej rovnosti v Európe, vo svete, ktorý je tiež spravodlivý z rodového hľadiska. Ďakujem. Much, Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, a teraz za politické skupiny. Najprv za Európsku ľudovú stranu pani Fransen. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. V prvom rade sa chcem poďakovať komisii za to, že sa zaoberá rodovou rovnosťou a zaraďuje do európskej agendy. Je to totiž jedna zo základných hodnôt, na ktorých stojí táto EÚ. Máme ale postavenie, ktoré ešte ukazuje, že potrebujeme posilniť našu stratégiu, aby sme dosiahli skutočnú rodovú rovnosť. Ženy sú ešte stále nevyčerpaný, nevyužitý zdroj zmeny, inovácií, znalostí a preto rodová stratégia sa musí zamerať na dôležité aspekty, šance pre ženy, ženy, ktoré sa musia prispôsobiť silne meniacemu sa svetu, zmena klímy, digitalizácia, migrácia a musíme si uvedomiť aj dopad nových spôsobov práce ako platformová práva. To všetko má dopad na zraniteľnú pozíciu žien. Preto potrebujeme novú rodovú stratégiu, ktorá ukáže cestu do budúcnosti s rodovo rovnou Európou. Týmto roz... musíme z... E, odstrániť rodovú priepasť aj priepasť v príjmoch. Potrebujeme podporovať ženy podnikateľky, potrebujeme zabrániť chudobe žien a potrebujeme skutočne zaviesť sociálny pilier, ktorý sa zaoberá otázkou rovno e, vyváženia pracovného a súkromného života. Potrebujeme Európsku úniu, ktorá dá ženám šancu, ktorú si zaslúžia, ktorá aby bola sociálnejšia a aj silnejšia a spravodlivejšia. Ďakujem veľmi pekne teraz za e, progresívnu no, alianciu socialistov a demokratov VP e pani Nojškov. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka Dali. Máte nás na svojej strane, ak, keď ide o skutočný pokrok v zrovnoprávneniu v Európe. K predrečníčke chcem len povedať, že ženy nie sú slabšie, ale sú oslabované. Oslabuje ich systém, pravidlá, tradícia tradície. To ich oslabuje. My nie sme slabí, nás oslabujú zvonka. Keď sa pozrieme na stratégiu, dúfam, že teraz po 5-ročnej abstinencii sa zavedie v Európe. Máme jasné požiadavky. Chceme novú samostatnú ambicióznu stratégiu s jasným akčným plánom. Chceme vidieť jasný pokrok, nechceme vidieť žiadne kroky späť ani útoky na práva žien. Chceme rovnosť príležitosti pre všetky ženy a ukončenie všetkých foriem diskriminácie. Ako to povedala pani komisárka, vo všetkých politických oblastiach, nielen tých, ktoré nám priradia. Chceme to v zahraničnom obchode, daňovej politike, digitálnej politike, environmentálnej politike, v rozpočte, poľnohospodárstve, výskume a to gender mainstreaming sa týka všetkých politických oblastí a preto chceme, aby nás bolo vidieť, aby nás ohľadňovali v všetkých týchto oblastiach. máme tu aj hlavné témy prevencia, boj proti násiliu páchanom na ženách, alebo zlučiteľnosť pracovného a súkromného života alebo sexuálne práva. Nechcem o tom vôbec hovoriť. Chcem hovoriť o inej veci. Je to tá téma, ktorá sa týka spojenie rovnoprávnosti a demokracie. A tu, pani komisárka, sme na dôležitej kryžovatke. Žiadame štúdiu, ktorá by ukázala dopad nacionalistických politík na hnutia za rovnoprávnosť. Žiadame, aby postavenie práva žien bolo vždy kontinuálne preskúmavané v členských štátoch a chceme, aby sme mali aj každoročné správy o pokroku. Rovnoprávnosť súvisí aj s právnym štátom a kde sa rovnoprávnosť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 Napriek tomu sú muži a ženy v Európskej únii, ktorí nemajú rovnoprávne postavenie. Ženy nemajú rovno, rovnaký prístup k eh, prerušeniu tehotenstva alebo k iným veciam. Preto všetci občania Európskej únie by si mali byť rovní v, v zdravotníckých otázkach vrátanie reproduktívneho, reprodukčného sexuálneho zdravia. Dochádza tu k porušovaniu práv žien, práv ľudí a proti tomu musíme bojovať. Rovnosť pre, znamená potlačanie diskriminácie. Začneme ekonomickou a finančnou rovnosťou. Naša finančná realita stále spočíva v tom, že máme veľké rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. To, sa, to má dopad potom aj na dôchodky a to je úplne nepripustné. Za rovnakú prácu musí byť rovnaká mzda bez ohľadu na to, či je to muž, žena, akýkoľvek pôvod, presvedčenie za rovnakú prácu, rovnaká mzda. Je nepriateľné, aby ženy boli handicapované v dôchodku tým, že vychovávali deti. A je skutočne nepriateľné, aby ženy boli nedostatočne zastúpené v riadiacich štruktúrach. Potrebujeme rovnosť prístupu k moci. Táto stratégia, ako ste sama povedali, musí prinášať konkrétne, povinné, záväzné veci. A máme tu mnoho príkladov v Európskej únii, že to nenarušuje výkonnosť a výsledky podnikov. Musíme tiež bojovať proti fyzickému násiliu. Istanbulský dohovor je zablokovaný. Takže odblokujme tento dohovor, použme použim, použme nejaké, použijme nejaké alternatívne riešenia, nejakú smernicu napríklad, ktorá zabezpečí boj proti všetkým typom násilia. Musíme mať medziotvetvový prístup a na záver by som povedala, že sme navrhli s paktom Simon Weil aby sme vychádzali z existujúcej legislatívy vo všetkých európskych krajinách v oblasti rovnosti mužov a žien. tak to uplatňujme, vynúcujme, aby sme zvýšili úroveň európskej legislatívy, aby sa to zlepšilo. Ďakujem. Chcem povedať, že sa musíte držať prideleného rečníckého času. Ďalším rečníkom je pani Anderson. A chcem pripomenúť všetkým kolegom, že v súlade s našimi pravidlami sú zakázané symboly alebo zástavky v tejto rokovacej miestnosti. Teraz hovorím aj k poslankyni, ktorá sa má ujať slova, tak prosím, odstraňte tú vlajku. A parlamentné služby mi mali informovať kolegov, že to nie je povolené. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Berem na vedomie, že predsedníctvo má veľký strach pred národnými vlajkami. To považujem za hambu. Splním vaše, vašu požiadavku a zložila som vlajku. Hovoríme tu ale o rov, stratégii rovnosti EÚ. Už máme takúto stratégiu, pretože sme sa všetci narodili rovnako. Muži aj ženy. To nikto nemôže popierať, že muž aj žena majú rovnakú hodnotu, ale majú iné sklony, silné a slabé stránky. Muži a ženy sú, roz, sú vystavení rozdielným požiadavkám. Hovoríme, že muži sú e, zodpovední za určité zvýhodnenie údajné zvýhodnenie, ale prečo my potrebujeme vlastne podporovať harmóniu medzi pohľaviami? Prečo by sme nepodporovali mužom v tom, aby boli odvážni byť mužmi a ženy ženami? bez ohľadu na pracovné miesta, ktoré zvýhodňujú mužov alebo ženy. Nemalo by to byť riešené štátom? Nie, to musí byť diktát Centrálneho byra EÚ. Nechajte rodiny rozhodnúť, kto bude umývať riady, vychovávať deti, prinášať peniaze domov. Čakám na ten deň, keď príde komisia s akčným pránom, ktorý bude riešiť rozdelenie dojčenia detí medzi otcami a matkami prečo sa ženám nahovára, že len vtedy sú niečo hodné, keď pracujú. To je hrozná diskriminácia a znevažovanie žien, ktoré sa vedome rozhodnú vykonávať prácu v rodine. Nie. Vy ste rozhodnutí prinútiť ženy zúčastniť sa pracovného života, pracovného trhu a budeme zavádzať aj kvóty pri pracovníkoch v kanalizácii, vodičov, nákladných aut a podobne. Vám tu ide len o manažment. Prestaňte robiť sociálne experimenty, prestaňte prevychovávať ľudí a e, prestaňte meniť e, názory ľudí na to, ako má spoločnosť fungovať. Nechajte ľudí byť ľuďmi. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani poslankyni. Ďakujem pekne za to, že ste odstránili tú vlajočku. To nie je preto, že by sme sa báli čohokoľvek. Skrátka, dobre sú to spoločne schválené e, záväzky alebo teda pravidlá pre všetkých. Ďalej vystúpi pani Kunke, nech sa páči, máte minútu a pol. Ďakujem pekne. Vážená pani podpred, podpredsednička, e, poďme sa pozrieť na to, čo by mala obsahovať na stratégia pre e, rovnosť. Je to naozaj veľmi dlhý zoznam toho všetkého, čo by sme tu mali mať od Eh, rozpočtu, ktorý bere do úvahy rodový rozmer až po zahraničnú politiku, ale v prípade zelenej politiky, a keďže ja som eh, za zelených, mne tu chýba eh, pohľad na to, ako sa vysporiadať s tou veľkou výzvou dneška, to je klíma. Všetci si veľmi dobre uvedomujeme, že sú to najmä ženy, ktoré sú najviac zasiahnuté a oveľa horším spôsobom klimatickými zmenami práve v dôsledku hospodárskej nespravodlivosti a sociálnej nespravodlivosti, keďže Parížská dohoda presadzuje aj e, zmenu, ktorá by bola v, smene, v smere e, v parity, rodovej parity. E, bol by som, bola by som rada, keby sme aj my dali maximálnu prioritu rodovej parite. Keď ste však predstavovali ekologický dohovor ako stratégiu pre ekologické zmeny, nezobrazil sa tam ani jedno jediné slovo tejto téme. Že v tomto smere naozaj je dôležité, aby sme účinnejšie poznali, aké stratégie v tomto smere chceme mať a je zároveň veľmi dôležité, aby sme prijali e, účinnejšie opatrenia. Preto ja spolu so zelenými e, sme žiadali dve veci od pani komisárky Dali a síce to, aby komisia sa účinnejšie zamerala na paritu v prípade klimatických zmien a aj to, aby, aby rodová rovnosť alebo rodový pohľad bol účinne zapojený do našej klimatickej stratégii. Tešíme sa na našu účinnú a efektívnu spoluprácu s pani komisárkou. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za EKR. Pani Višnevská, nech sa páči. Máte minútu. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni. A rovnosť je základným princípom Európskej únie a teda nová stratégia pre rovnosť pohlaví by mala byť ambiciozná a zároveň Čiže akú podobu, aký tvar by mal mať tento nový princíp? Máme tu nové vízy, pre ktorými stojíme, ako napríklad boj proti mzdovým rozdielom, boj proti rozdielom v dôchodkoch, e, boj proti defeminizácii. A práve preto by som e, bola rada, keby sme navrhli právne úpravy, ktoré by posilnili ženy, ktoré sa snažia skombinovať výchovu detí s pracovnou činnosťou. Preto je naozaj dôležité, aby si ženy e, lepšie oceňovali, aby sa lepšie oceňovala a, a odmeňovala, ohodnocovala práca žien v domácnosti. Zároveň by sme mali bojovať proti násiliu páchanom na ženom vrátane kybernetického násilia, vrátane pornografie a iných e, negatívnych e, účinkov internetu. Bohužiaľ v Európe sú e, dodnes ženy vystavené genetickej mutilácii a ostatným iným zásahom do ich sexuálneho a reprodukčného zdravia. Parlament by mal plne rešpektovať svoj princíp, že sme zjednotení v rozdielnosti. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo Pani Pereira za GUE Engel, máte jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážená pani podpredsednička. Akákoľvek stratégia rodovej rovnosti musí nevyhnutne byť zameraná aj na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Musí účinným a konkrétnym spôsobom prispieť k vylúčovaniu na pracovných miestach a k mzdovej rovnosti medzi mužmi a ženami je dôležité, aby sme zabezpečili všeobecné zvyšovanie platov a dôchodkov, ako aj pracovných podmienok pre ženy propagovanie a obrana základných verejných služieb, rovnosti um, aj spravodlivého prístupu k všetkýmto témam je niečo, čo musí zabezpečovať uh, uh, základné právo. Takisto aj uh, účinná alebo teda efektívne zabezpečenie živobytia počas materskej dovolenky. To sú dôležité princípy, ktorým sa musíme venovať. V tomto smere by sme mali naozaj sa snažiť maximálne zosúľaďovať rovnováhu medzi rodinným a súkromným životom a preto štáty musia účinnejšie eh, mobilizovať mechanizmy boja proti akémukoľvek typu násilia, či už je to v kontexte rodiny, pracovného života alebo, alebo iných kontextoch. Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa. Ďalej vystúpi eh, pán, pani Adinolfi. Pani Adinolfi má jednu minútu, nech sa páči, za nezaradených poslancov. Ďakujem pekne, vážení kolegovia, kolegyne. V tejto aule častokrát diskutujeme o rodovej rovnosti a o právach žien. Ale povedzme si pravdu. Neexistuje rovnosť medzi mužom a ženou. Fakt je ten, že toto pomílené vnímanie je veľmi ponižujúce. Neexistuje platová rovnosť, neexistuje e, právna rovnosť. V mnohých krajinách je prostitúcia legalizovaná. Tento, táto sociálna pliaga um, je častokrát len uh, ticho tolerovaná, ale spoločnosťou nie je odmietaná. Uh, máme tu rôzne formy otroctva, v ktorom ženy pôsobia a fungujú vidíme, že ženy sú stále zabíjané uh, a, a, a zraňované mužmi. V tomto smere je nevyhnutné, aby sme mali stále e, účinnejšie sankcie proti tým, ktorí sa takýchto trestných činov spáchajú. A v tomto kontexte stále vyrastajú nové generácie. Je nevyhnutné, aby sme nové generácie učili rešpekt voči iným. A preto prosím, vyuč- vy- vychovávajte svojich synov tak, aby boli mužmi s veľkým M a vychovávajte svoje ženy tak, aby sa nenechali zraňovať nikým. V tomto smere je dôležité, aby si vážili vlastnú fyzickú aj morálnu slobodu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa. Ďalej má slovo pani Estara Sferagut. Nech sa páči, máte jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dokončili sme stratégiu z roku 2009 pre rodovú rovnosť, Teraz začíname s novou stratégiou až do roku 2024. To by mala byť základná priorita pre tento parlament, ako aj pre radu, aby sme napredovali účinným spôsobom aby sme mali jasný, jednoznačný kompromis a dokázali dosiahnuť to, čo robí Európa v prospech všetkých Európanov. To je otázka demokracie. Neexistuje demokracia bez rovnosti, neexistuje demokracia bez ľudských práv. Rovnosť je základné ľudské právo a práve preto musíme bojovať proti mzdovým rozdielom, proti porušovaniu princípov dôchodkov podporme smernicu, ktorú ho spomínala pani komisárka, ako aj ďalšie právne nástroje. Bojíme proti stereotypom, ktorými musíme bojovať, tak aby sme dokázali zabezpečiť skutočnú autentickú rovnosť. Takisto nemáme rovnosť pri príjmaní rozhodnutí, práve preto treba prijať špecifické opatrenia, ktoré by mali byť inkluzívne a dostupné. Máme tu rodové násilie. Posledné štatistiky nám hovoria, že dve z troch žien zažili nejakú formu násilia. Hovoríme o umelej inteligencii práve v prípade kybernetickej šikany a zneužívania. A týmto by som rada skončila. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby táto stratégia hovorila aj o obmedzených schopnostiach žien, ktoré nemajú dostatočné možnosti um, identifikovať práve takéto formy násilia. To je niečo, čo musíme presadiť do európskych hodnôt. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani poslankyňa. Ďalej pani Blinkevičiute. Máte jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade mi dovolte poďakovať, pani komisárka, za vaše aktívne postoje v tejto oblasti. A takisto za to, že ste sa pokusili čo najrychlejšie predstaviť stratégiu rodovej rovnosti. V tomto vám naozaj držím palce s touto stratégiou. Musíme ale vyjadriť veľmi jednoznačnú pozíciu hľadom toho, čo musíme v tejto stratégii zohľadniť. V prvom rade potrebujeme veľmi konkrétne opatrenia, ktoré budú bojovať proti násiliu páchanom na ženách. A zároveň potrebujeme eh, plnohodnotne implementovať istambulský dohovor. Eh, takisto potrebujeme účinnejšie bojovať proti chudobe medzi ženami. Počas eh, posledného volebného obdobia sme sa snažili účinnejšie zosúľadiť pracovný a rodinný život a v tomto zmere sme povzbudzovali členské štáty, aby transponovali túto smernicu adekvátnym spôsobom. Zároveň musíme zabezpečiť aj to, aby mzdové a dôchodkové rozdiely boli vyriešené, vyrovnané. A na to potrebujeme naozaj veľmi špecifické rozhodnutia. A môjim želaním pre vás je, aby ste dokázali dosiahnuť situáciu, kde tento štatút nebude len kusom papiera, ale realitou. Ďakujem pekne, pani Rodríguez Ramos, máte eh, minútu minútu a pol. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Naozaj mimoriadne dôležitá je podporiť túto stratégiu rovnosti medzi mužmi a ženami. A dnes viac ako kedykoľvek predtým sa objavujú ideologické ideológie totalitného charakteru, ktoré sa snažia obrať ehm, práva konkrétnych skupín a útočia na konkrétne práva žien tie najhoršie tlaky na nerovnosť medzi mužmi a ženami sa prejavujú v forme násilia. A tie najhoršie prejavenie násilia sú práve vraždy, vraždy žien. Tie nejako nemiznú v Európe, nejako sa nestrácajú a preto musíme byť veľmi jednoznační. Sme už unavení. Ehm, do istambulský dohovor a tých 6 krajín, ktoré ho odmietajú ratifikovať. Ale tieto krajiny nás nemôžu paralizovať. A práve preto v tejto stratégii musíme ďalej napredovať. Musíme napredovať v dvoch základných prvkoch Prvým sú dáta. A pani komisárka, nemôže byť, aby Európska únia nemala dostatok dát. Aby sme, musíme poznať čísla, musíme vedieť, aká je táto realita násilia na ženách. Máme tu obmedzené dáta, máme obmedzené nehomologizované údaje. A práve preto podľa článku 11 Istambulského dohovoru by sme mali napredovať v tom, aby sme získali homologizované dáta, ktoré nám presne povedia, aká je realita, aké sú čísla v teréne, aká je realita násilia na ženách tak aby sme s ním mohli zatočiť. A spolu s dátami potrebujeme aj mená pre toto násilie. Meno násilia a to meno je trestný čin, ktorý musí byť jasne pomenovaný v právnych poriadkoch jednotlivých ehm, členských štátoch, ale aj v európskych dohovoroch a európskych zmluvách. Verím, že budeme napredovať touto cestu a tento parlament vás v tomto podporí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Ďalej má slovo pani Elena Lici. Máte 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážení kolegovia a kolegyne, vážená pani komisárka. My podporujeme dôležitosť rovnosti medzi pohľadami ako spoločnej hodnoty a zároveň v tomto smere chceme byť koherentní. Chceme ju propagovať vo všetkých politikách Európskej únie. Nie len ako parlament, ale ako kultúrnu revolúciu, nie len ako pozitívnu hodnotu. Tie bariéry, ktoré bránia ženám plnohodne sa presadiť v pracovnom svete, Ehm, majú konkrétnu cenovku, spôsobujú prekážky v ďalšom raste a v ďalšom rozvoji. Výskum Európskych, Európskeho úradu pre rovnosť pohlaví dokazuje, že e, účinnejšia, ekonomic, účinnejšia ekonomická pracovná rovnosť mužov a žien podporuje hospodársky rast. Preto je dôležité, aby sme umožnili mužom a ženám zosúľadovať pracovný a rodinný život. Skutočná rovnosť pohlaví e, by vytvorila ďalších 30 miliónov pracovných miest v Európe a zároveň by nám pomohla narasť HDP eh, o 10 do roku 2050. Ale to si žiada aj rovnováhu pre rodiny. Aká má byť táto rovnováha? rovnováha. Rovnováha medzi pohľaviami má byť aj eh, prezentovaná v nových politikách Európskej únie na úrovni jednotného, jednotného digitálneho trhu, umelej inteligencie a v rôznych oblastiach eh, profesného a pracovného života. Nová komisárka, ktorá má jasnú, jasný mandát, môže zmeniť a predchádzajúce riadenie týchto politik, aj práve preto, lebo Európsky súdny dvor jasne preskúmal práve integráciu rodového rozmeru do e, európskeho rozpočtu. A práve v tomto smere si uvedomujeme, že ako verejný statok by takýto, takáto téma mala byť jasne pokrytá rozpočtovými výdavkami od roku 2021. Ešte uvidíme, akým spôsobom bude komisia von der Leyenovej propagovať a zlepšovať kvalitu života žien. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. A teraz pán Ernest Urtasun, máte jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani komisárka. Je veľmi dobré, že napokon budeme mať stratégiu. Niekto už povedal, že e, naposledy stratégie bolo v roku 1990. Počas predchádzajúceho mandátu nemali sme žiadnu stratégiu, to je hanebné, teraz sa to zmení a dúfam, že to bude naozaj feministický drive, a to mnohé očakávajú na ulici. Tiež vyzývam vás, aby ste boli mimoriadne ambiciozni v oblasti e, sociálne-ekonomickej. E, Tešíme sa e, na návrhy ohľadom smernice pre transparentnosť. To bude veľmi dôležité pre nasledujúce mesiace. Musíme sa venovať násiliu. Zastavenie ratifikácie istambulského dohovoru je úplne nepriateľné, takže máme veľa spoločnej práce pred sebou. Chcel by som vás výzvať, aby ste sa sústridili na mainstreaming eh, politiky Európskej komisie. Je to eh, veľmi dôležité, keď budete mať konzultácie medzi vašimi odbormi. Chceme, aby tam bolo vidieť, že vypichujete otázku rodovej rovnosti. Nech táto stratégia bude eh, významná a pre ľudí. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Ako ďalšia vystúpi pani Angelika Anna Mozožanovská. Jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Je to skvelá správa, že sa pripravuje stratégia pre rodovú E, rovnosti. Musíme sa postaviť e, e, voči tejto výzve. Hovoríme o štvrtej priemyselnej revolúcii, hovoríme o technologickom pokroku, o digitalizácii, ale stále nevieme zabezpečiť rovnosť v tak dôležitom odvetví, ako je rodová rovnosť do roku 2020 e, všetky krajiny po sve, e, e, sveta, keby dokázali zrušiť rodovú diskrimináciu, potom by HDP sa zvyšil o 6 triliónov dolarov. Nemôžeme si dovoliť diskrimináciu žien, nemôžeme si to dovoliť či už z sociálneho alebo hospodárskeho hľadiska. Nie ide iba o nerovnaké odmeňovanie alebo o chudobu žien pretože e, e, rozdiel v odmenovaní znamená 16%, e, v dôchodkoch je to viac ako 35%. Ženy nie sú rovnako zastúpené v riadiacich orgánoch štátu, v parlamentoch. Ťažko si urobíte profesionálnu kariéru, keď ste žena. Chudoba v Európskej únii nesmie mať tvar ženy. Ďakujem veľmi pekne, pani Jedna Modik. Mm. Ďakujem veľmi pekne. Vážna pani komisárka, čo by som chcela vedieť v tejto strategii? Je tam veľa bodov, ale sústredím sa na ehm, sexuálne zdravie. To patrí všetkým e, pre všetky dievčatá bez ohľadu na kultúru, náboženstvo alebo platnú politiku. Je to právo dievčatá, musí to byť súčasťou stratégie. Musíme zabezpečiť skutočnú rovnosť spoločnosti a treba tu posilniť predovšetkým postavenie žien na pracovnom trhu. To sa týka aj zodpovednosti v oblasti starostlivosti. Kto zodpovedá za starostlivosť o dieťa? To má dôsledky z hľadiska aj dostupnosti eh, rozličných stredisk eh, zabezpečujúcich starostlivosť o dieťa E, e, vo Fínsku existujú určité mm, usmernenie e, v oblasti poskytovania takých služieb pre ženy žien. Ďakujem veľmi pekne. Pán Oliver, jedna minúta. Ďakujem pekne. Treba si uvedomiť, že ženy vždy museli robiť dve veci. Zľaďovať sociálnu, ekonomickú a rodinnú úlohu. Sú chrbtice Európy a práve e, napriek tomuto všetkému, alebo možno práve vďaka tomu všetkému, sú v Európe dnes mnoho žien, ktoré nemajú úplne zaručené svoje mm-hmm. práva účinným spôsobom. Um, To hovorí to aj komisia. Počas posledných troch rokov sa rozdiel medzi nezamestnanosťou mužmi a ženami e, zvýšil um, o 11%, takže v tomto smere je to naozaj veľmi vysoké a je to stále sú tu ďalšie veľké rozdiely. Vidíme rozdiely v odmeňovaní, Vidíme, že tam rozdiel 16 v priemerných mzdách. A to nehovorím o násilí páchanom na ženách. Sociálne zmeny sú nevyhnutné preto, aby ženy dokázali mať zaručené naplno svoje práva a to si vyžaduje prácu nás všetkých mužov aj žien. Takže v tomto smere je dôležité, aby sme naplno zlaďovali tieto otázky. V opačnom prípade ženy nebudú môcť účinne presadzovať svoje práva a ich práva budú ďalej porušované. To hovoríme aj z osobnej skúsenosti. Feminizmus nie je boj žien, je to boj celej našej spoločnosti. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem, pán poslanec. A teraz uh, bude hovoriť pani Lukačievská. Jedna minúta, pani poslankyňa. Ďakujem, pani predsedajúca. Myslím si, že je veľká eh, hanba, že v 21. Eh, storočí ženy v Európe trpia nerovnosťou. Som eh, veľmi rada, pani komisárka, že to sa stalo jednou z priorít Európskej komisii. Domnievam sa, že táto stratégia by mala zahrňať aj potreby žien z rôznych oblastí. Z výdeka tých žien, ktoré majú e, ťažkosti pri e, e, získavaní miest na školkách, prístupe k zdravotníctvu alebo v pokročilom veku sa potýkajú s finančnými problémami. Niektoré ženy ťažko zaňajú zdravotnícke služby ženy e, potrebujú lepšie vzdelávanie, bez ktorého nedokážu mať dobre platené pracovné miesta, prípadne budú dostávať menšiu mzdu za rovnakú prácu. Mám na mysli ženy, ktoré sú e, terčom nenavisti, e, sexuálneho násilia, domáceho násilia. Myslím na ženy, ktoré E, si musia zabezpečovať hospodárskú nezávislosť. Mám na mysli zdravotne postihnuté ženy, ktoré sa stretávajú s e, väčšími prekážkami. Myslím si, že my ženy napriek e, iným rozdielom môžeme hovoriť jedným hlasom. To je veľmi dôležité pre všetky ženy Európy. Ďakujem pekne. A teraz e, slovo má pán Matič. Jedna minúta a poprosím vás všetkých, aby ste e, dodržovali e, vyčlenený vám čas, pretože v opačnom prípade e, beriete čas ľuďom, nebudú môcť vystúpiť v rámci postupu spontánnej rozpravy alebo v rámci postupu modrá karta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, som mimoriadne rád e, e, e, tomu, že táto stratégia jasne poukazuje na priority komisie. Žijeme v čase, keď je dôležité, aby sme nepripustili spätný pohyb, pokiaľ ide o práva žien. Chceme zabezpečiť predovšetkým sexuálne reprodukčné práva, je tu výzva v súvislosti s eh, násilím, eh, legislatívnou diskrimináciou, eh, nedostatočným vzdelávaním. Všetko to vychádza z patriarchálnych hodnôt a je to v rozpore s demokratickými princípmi. Očakávam, že nová stratégia umožní Únii preukázať, že naďalej budeme ísť príkladom v boji za práva žien, a že neumožníme e, iným ľuďom e, vrátiť nás do e, stredovekého tmarstva. A teraz pani poslankyňa je jedna minúta. Ďakujem. Som veľmi rada, že počujem, že EÚ pracuje na rodovej rovnosti a jej stratégie. Chcem zdôrazniť ale jeden aspekt tejto dôležitej témy násilie páchané na ženách. Keď hovoríme o tomto násilí, zvyčajne hovoríme o číslach. Jedna z troch Európaniek, ale ja chcem hovoriť o ľuďoch. Pre mňa je ona tvárou násilia proti e, násilia na ženách. To je žena hrdinka, ktorá bola brutálne napadnutá doma. Jej ex-partnerom, potom ju neošetrili, odmietli jej ošetrenie, odmietli politickú ochranu, policajnú ochranu a neskôr minister spravodlivosti Maďarska povedal, že ratifikácia Istanbulského dohovoru je politická hystéria. Ona ale je pre mňa hrdinkou. Bola tu a príde späť. Bojuje za ochranu žien a chcem, aby počuli sme jej hlas a chcem povedať komisii, aby konala podľa svojich slubov a aby zaradila násilie na ženách do zoznamu zločinov proti zmluve a aby Európska únia pristúpila k istambulskému dohovoru. Ďakujem veľmi pekne, aby ste dodržiavali pravidlá, ktoré tu máme. A moja žiadosť na vás je, aby ste nepoužívali plagáty v plenárnej zasadajúčke pri budúcich vystúpeniach, lebo pravidla patria pre nás všetkých. A teraz dám slovo pani Reintke. Jedna minúta. A prepačte, najprv je to pani Luisa Regimenty. 1,5 minúty. Žena je tajomstvom, záhadou, ktoré, ktorá už eh, presvieča celé generácie ľudí svojou hĺbkou, svojou, um, svojou službou spoločnosti, svojim, eh, svojou schopnosťou darovať život, a svojim príspevkom eh, k rastu spoločnosti, intu, intuíciou, srdcom, a inými ďalšími schopnosťami v rodinnom a pracovnom živote, rozvíjaním kultúry, spájaním s tým, že dokáže spájať cit s rozumom, unikátne charakteristiky feminity. Práve vďaka týmito žena dokáže chápať veci vo svete, dokáže významnejšie prispievať k plnej autenticite ľudských vzťahov neustále, konštantne e, je vidno, akú hlbokú dôstojnosť, akú hlbokú závažnosť e, majú ženy v spoločnosti a neustále musia napriek tomuto všetkému bojovať o svoje postavenie. A ešte stále je toľko veľa prekážok, ktoré im bránia v plnej realizácii svojho potenciálu. Rast emancipácie, skutočné ženskej emancipácie je otázka, ktorá nemôže byť ďalej e, ignorovaná a oddelovaná Hovorím to v mene všetkých tých žien, ktoré potichu, trpiac a kladúc na oltár svoju obetu, ehm, žijú dennodenne v nepriateľskom prostredí, komplexných podmienkach, čeliac zložitým podmienkam nespravodlivosti, zneužívania a ponižovania, ktoré nedokážeme riešiť a ktoré ohrozujú ich život násilie a nespravodlivosť na ženách. Majú charakteristiku omerty, ignorácie, nevzdelania, hrubosti, ponižovania. A práve preto vítame iniciatívu komisie, aby navrhla stratégiu pre skutočnú rovnosť pohlaví, ktorá by mala účinnejšie presadzovať jasné indikátory a monitoring presadzovania týchto práv v praxi. Bohužiaľ, pani Račnička nemá mikrofón. Ďakujem. veľmi pekne, pani poslankyňa. A teraz dávam slovo pani Reintke. Jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníca, pani komisárka. Je tu dlhý zoznam vecí, o ktorých by som chcela hovoriť, aby boli v tejto stratégii o rovnosti. Zamerám sa ale len na dve, ktoré považujem za kľúčové. A prvé je naozaj právny návrh k odstráneniu rozdielov v príjmoch, v platoch. Je to už dlho na spadnutie Čakali sme 63 rokov, aby EÚ prišla s návrhov k otázke rovnosti v platoch a mzdách. Druhá vec, ktorá podľa mňa je veľmi dôležitá, kolegovia to povedali, mať smernicu o e, násilí na základe rodu. Istanbulský dohovor Eh, predstavuje niečo, za čo sa musíme postaviť a myslím si, že s Trumpom v Amerike, Bolsonárom v Brazílii, Putinom v Rusku, Európska únia napriek problémom, ktoré máme, je stále tým svetlom nádeje, slobody pre feministky na svete a myslím si, že táto stratégia rodovej rovnosti je jedna z tých šancí, ktoré máme, aby sme naplnili očakávania a preto sa z toho musí stať úspech. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo pani Jessica Stegrud. Jedna minúta, nech sa páči. Pani predsednička, pani komisárka, som veľmi vďačná za to, čo sa robí pre ženy a už dnes vidíme ovocie Vidíme stále viac žien na vysokých školách, riadiacich pozíciách, v sociálnych médiách. A preto považujem za smutné, že existuje stále takýto boj proti ženám v mene E, rovnosti, hovorí sa o ženách ako o obetiach, o diskriminácii, o patriarchálnych štruktúrach, ktoré za to môžu. A samozrejme máme ešte pred sebou čo robiť, ale táto stratégia by sa mohla zle vysvetľovať, zle orientovať a potom by vytvorila nové privilegia pre novú skupinu. Samozrejme, že potrebujeme opatrenia, ale nemôžeme sa snažiť napraviť starú neprávosť novou E, e, hovoríme o možnosti voliť a rozhodovať o vlastnom živote. Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa. A teraz dávam slovo pani Elena Kontúra, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne e, pani predsedajúca, pani komisárka. Ďakujem za túto stratégiu rodovej rovnosti. Európske členské štáty musia teraz najprv schváliť tento rozsah, tento rámec s konkrétnymi opatreniami zabezpečujúcimi rodovú rovnosť. Konkrétna právna úprava e, Potrebuje, potrebujeme konkrétny právny rámec a aby ratifikovali všetky členské štáty Istanbulský dohovor, potrebujeme pracovať na, roz, na odstránení rozdielov v platoch. Tam potrebujeme väčšiu transparentnosť potrebujeme schváliť smernicu o rovnakom zastúpení v riadiacich pozíciách, ktorá je od roku 2013 zablokovaná. Ďalej musíme pracovať na rôznych opatreniach prevenčného charakteru a potrebujeme e, e, popracovať aj na sankciách za pachateľov, ktoré, ktorí obťažujú ženy e, alebo napadajú ženy. Potom je tu oblasť reprodukčného zdravia žien, kde trpia tiež nespravodlivosťou v oblasti verejného zdravia. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ďalším rečníkom je pani Rondinelli. Ďakujem pekne ženy v Európe sú stále ponorené do debaty za rovnosť pohľavých, ale každý deň počúvame nové svedectvá o tom, že e, tieto politiky, ktoré máme, jednoducho nestačia a nedokážu e, prekonať tie obmedzenia e, kultúrne, sociálne, ekonomické, ktorým ženy čelia. A ten motív je veľmi jednoduchý, pretože svet ekonomiky je produktívny a ten nemá dostatočnú, presvedčenú, dostatočnú presvedčenosť na to, aby dokázal hlboko zmeniť svoje systémy a svoje metódy. A preto je pre nás mimoriadne pozitívna táto stratégia rovnosti pohlaví, pretože je inovatívna, rešpektuje aj zásadné a veľké zmeny, ktoré tu vidíme, podobne ako priemyselná digitálna revolúcia, ktorá ak nebude účinne riadená a regulovaná, tak bude len ďalej prehlbovať rozdiely medzi mužmi a ženami. Do tejto stratégie by sme mali dať všetky naše finančné a mentálne e, zdroje na to, aby sme dokázali zabezpečiť e, dôstojné postavenie žien a ich udržanie na pracovnom trhu sme ako občianská spoločnosť povinní spraviť všetko, čo je v našich schopnostiach na to, aby sme dokázali um, zabrániť všetkým formám fyzického a psychického násilia. Pani komisárka Dali, táto stratégia je naozaj na vrchole všetkých týchto snách. My ju podporujeme a je dôležité, aby sme pokračovali v tomto boji, ktorá je o ľudskosti, o dôstojnosti a občianstve. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani poslankyňa Maria Walsh, jedna minúta. Pani komisárka dala kolegyne, kolegovia, vítam zverejnenie stratégie rodovej rovnosti. Presadzovanie rodovej rovnosti musí byť zakotvené ako základná činnosť EÚ. Rovnosť žien a mužov je základom našich zdieľaných európskych hodnôt a cieľov my ako naša spoločnosť potrebujeme zakotviť tieto zásady súhlasu do našich hodnot. Ako už mnohí kolegovia povedali, násilie na ženách a kontrola pôrodnosti sú problémy, ktoré e, musíme riešiť, len keď budeme pokračovať spolu. Potrebujeme riešiť aj príčiny vzdiel, vzdiel, prostredníctvom vzdelávania. Ženy sa nikdy nemôžu cítiť ohrozené alebo prekliaté za rozhodnutia, ktoré prijali. Presadzovanie rovnoprávneho postavenia žien v našej spoločnosti je potrebné pre vibrantnú a rovnoprávnu tolerantnú úniu. Ďakujem vám, pani komisárka, že sa týmto zaoberáte a ďakujem aj mnohým mužským kolegom, ktorí sú tu v našej rokovacej miestnosti a nás podporujete, pretože ak nebudete s nami, padne to všetko na neúrodnú pôdu. Ďakujem veľmi pekne a teraz pani e, poslankyňa Pina Pičierno. Jedna minúta, nech sa páči. Mikrofon. Ora, orava, OK, sí, grazie, grazie. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ďakujem pekne, e, pani predsednička. Za niekoľko týždňov bude mať komisia svoju novú stratégiu pre rodovú rovnosť. A to je dobrá správa, naozaj vynikajúca správa, pretože berie na vedomie práve fakt, že sme doposiaľ takúto stratégiu nemali a preto naozaj veľmi pozitívne vítame, vítame a podporujeme ju a pani komisárka veľmi dobre hodnotíme vašu aktivitu, lebo Európa musí byť súčasťou sveta, kde eh, ženy eh, bojujú stále za väčšiu rovnosť a kde znevýhodňovanie konkrétnych rodov a pohľavy je stále menšie. V tomto smere je naozaj dôležité, aby sme eh, bojovali proti mzdovým a platovým rozdielom, aby sme ďalej nezas, nestrapňovali, nezosmiešňovali ženy, ktoré sa nesmú ocitať v takýchto znevýhodnených pozíciách a tomto smere vidíme, že máme stále nové správy o mobbingu, o násilí, o šikane, o e, elektronickom e, zastrašovaní žien, e, ktoré prežívajú nepredstaviteľné utrpenie vo svojom živote. A práve preto pani komisárka, potrebujeme naozaj kľúčové opatrenia. Už nestačí len dobré opatrenia. Potrebujeme kľúčové opatrenia na úrovni smernice. Smernica proti rodovému násilie. Smernica, ktorá zabezpečí presadenie takýchto opatrení, aby sme sa vyhli tejto dráme. Naše, naše ženy, sestry, sestry, e, ktoré sú e, súčasťou nášho rodu, musíme bojovať proti vrahom, vrahom, ktorí e, zraňujú a zabíjajú nás a proti patriarchálnej kultúre. Pani rečnička bohužiaľ už nemá mikrofón. Ďalej pán Drago Pislaru má jednu minútu na vystúpenie. sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, naozaj veľmi e, dobrá aktivita, ktorú vítame. E, v tomto smere je naozaj dôležité, aby sme e, v tomto smere presadili čo najjasnejšiu a jednoznačnú správu. Mnohí mužo, muži považujú tento problém za sekundárny problém. Ja by som naozaj všetkých vyzval, aby účinnejšie rozmýšľali eh, nad eh, postavením svojich žien, sestier alebo kolegyň. Ja som eh, bratom som otcom štyroch dcer a práve v tomto smere je naozaj dôležité neustále hovoriť o tom, že musíme zvyšovať pozornosť